Dear colleagues, it's with uh, some sadness, uh, but also a lot of proud that the, normally this is the last time that I share. A... Do normálnych okolností toto by mohlo byť, malo byť naposledy, čo predsedám stretnutí, takže dnes v, za osobitných okolností, teda hlasovania k správe, chcem vám povedať, že máme 18 jazykov e, a stretnutie, ako aj všetky predošlé, je bez papierových materiálov a je web, web streamované. Public call for evidence. 2. marca, to je jedno zo známení, sa končí online zasielanie k dôkazom. A teraz dnes hlasujeme o, o našej správe. Veľmi intenzívna práca, rok práce končí. Práca, ktorá začala ustanovujúcim zasadnutím 2. marca stretli sme sa 27 krát a mali sme 47 vypočutí. Veľké množstvo písomných dôkazov, e, prieskumných e, návštev, zistení. Bola to spoločná práca, skončili sme na čas. To je veľmi dôležité skonštatovať. Toto je prvý vyšetrovací výbor za 10 rokov, ktorý pracoval intenzívne a držali sme sa nášho času. dúfam, že budeme môcť hlasovať o veľmi jasnej e, správe a že e, to bude e, čo si znamenať, znamenať zmenu nielen pre tento parlament, ale pre komisiu, ale pre e, reálny svet. Chcel by, chcela by som poďakovať spravodajcom, ktorí urobili výbornú prácu tieňovým a koordinátorom. Mala som, e, musím povedať, e, sil, e, kvalitný tým koordinátorov. Podarilo sa nám dosiahnuť všetko, čo sme si želali, len vďaka tieňovým spravodajcom, koordinátorom. Chcem poďakovať i s, s našim svetkom, odborníkom za naozaj jasné, otvorené stanoviska a hlavne ľudia z komisie, ktorí boli vždy pripravení prísť. A na záver chcem poďakovať e, jednotlivým e, službám parlamentu, tlmočníkom, ktorí tak často e, museli tlmočiť dlhšie, takisto servisu, ktorý prepisoval, zápisoval naše zasadnutia, zápisnice Právna služba takisto. Ťažká práca v prieskumné, výskumné centra parlamentu a v neposlednej miere ľudia sekretariátu. Práve teraz tiež e, konštatovali, že life, teda ich život môže začať koncom tohto zasadnutia. Zápisnica z minulých stretnutí je k dispozícii. Ak nemáte nejaké komentáre, považujeme ich za schválené. e, z dneška bude riešená písomne a, a distribuovaná. Ak je toto všetko v poriadku, prejdeme k hlasovaniu návrhu správy. na vyšetrovacie výbory máme špeciálne pravidlo len stáli náhradníci a plní členovia môžu hlasovať. Ak sú tu ľudia, ktorí nie sú e, stálymi náhradníkmi alebo plnými členmi, nemôžete hlasovať. Dúfam, že máte hlasovacie kartičky. kvórum 12 členov je dosiahnuté a urobíme si test, či všetko funguje. Kladiem, sa otázku, kladiem otázku, či by ste sa chceli zúčastniť na prácach ďalšieho vyšetrovacieho výboru v budúcnosti. Hlasujeme. The vote is open. Hlasujeme, prosím.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 ak by ste mali podnety, e, aký by to mal byť ďalší vyšetrovací výbor, len mi to dajte vedieť. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Záverečná správa, pokiaľ ide o e, meranie emisí v automobilovom priemysle. Odsek 1, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zdržal sa niekto? nepríjima sa. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Preveríme si to. Hlasujeme, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. Príjima sa. 10 za. Proti? Zdržali sa? That is accepted. Prijíma sa. Preveríme si desiatku. Vote is open. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 za, proti, No, 15 is rejected. It does... 15 nie je, e, nevypadáva, ale bola zamietnutá. Za, proti. Držal sa niekto. Zamieta sa. 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 14. Za. Proti Zdržal sa niekto, príjima sa. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 17 kusy overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 1 teraz za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 22 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 25 za. Zdržal sa niekto? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme si to. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Kompromis dvojka. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 29. Ako doplnok. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 33, kto je za? Proti? Preveríme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 36 za, proti. To mi nie je jasné. Preveríme si to. 36. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tridsať jedna. Kto je za tridsať jedna? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 35. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si. K 35. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa Zamieta sa. Sedem a k nemu 14 a teda k nemu ústna pozmeňujúca poznámka, kto je za? Proti? Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 14. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 46 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Niečo som tu musela popliesť. Preverme si to. Hlasujme. Končím hlasovanie. 49, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 49. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 50, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 51. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 a 3 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 12. Kto je za? Prijíma sa. 59. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Preveríme si 59. druhú časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 62. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 63. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 64 za. Proti? To si preveríme. 64. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 65, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 66 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 67 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 77, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 78 za. Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 79 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 80 za, proti. Preveríme si. O 80 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4. Kto je za? Proti? A zdržal sa niekto. Prijíma sa. 86. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 87 za. Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 88 za. Za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 88. 88. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 89. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13, kto je za? Proti? Zdržali sa. Podľa mňa zamieta sa. Ale ak, keďže to je kompromis, tak to preverme. Za Alde je vás e, priveľa o jedného. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 93, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 za. Proti? Zdržal sa niekto? Hlasujme, prosím. The vote is closed. That is adopted. Je to prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 95, prvá časť. To je za. To je proti zdržali sa, prijaté, ale overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. 95. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 96 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 97 ústny pozmeňujúci návrhom, kto je za, proti, overme si, overme si 97, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 105, kto je za, kto je proti, overme si. 105, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 106 a 107, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 113, kto je za to je proti, zdržali sa prijaté. 116, to je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 115, to je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 117, to je za, zdržali sa zamietnuté. 119, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 121, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 122, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 125, to je za, kto je proti. Držali sa zamietnuté. 124, kto je za, kto je proti. Držali sa prijaté. 127, kto je za, kto je proti. Držali sa zamietnuté. 128, kto je za, kto je proti. Držali sa zamietnuté. 129. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 130. Overme si 130. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Sto tridsať dva, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 133. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 134. Kto je za? kto je proti, zdržali sa zamietnuté 135, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 136, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 137, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 139, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Zdržali sa, zamietnuté. 138, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté. 140, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 141 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 142 za. Proti Zdržali sa? Overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Jedna, štyri, tri, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Jedna, štyri, štyri a 1, 4, 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 1, 4, 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 1, 5, 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 155, 152, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 153, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 155, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 1, 5, 6, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 1, 1, 5, 8, kto je za, kto je proti. Nie je to jasné? Musíme si to overiť 1, 5, 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 159. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté 1.6. 1.16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté 1.61. Kto je za? Kto je proti?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 zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 5, kto je za, 4 za, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, držali sa, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme. Chcel som požiadať, ak by sa dalo, číslo 174, keby sme hlasovali. Išli sme veľmi rýchlo a ja mám pocit, že tento pozmeňovací návrh číslo 174 prešiel, bol schválený. Yeah. One sorry, you want to... Chcete overiť 174? Áno. Overme 174. 174. Otváram hlasovanie. 174. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz si skontrolujeme 7-8. No. Ideme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k 1,80. 180 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 171, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 183, 183, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 182, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 184, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 185, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale overme si, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 186 za, proti, držali sa, prijaté 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 188 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 189 za, proti, zdržali sa, prijaté 1,8, 1,90, čiže 190, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté 191, kto je za, kto je proti, overme 191, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 192, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 193, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 194, kto je za, kto je proti. Overme si, 194 overujeme. Otváram hlasovanie. Končím prijaté 195 195 sa proti zdržali sa prijaté 196 kto je za kto je proti zdržali sa zamietnuté 197 kto je za kto je proti zdržali sa zamietnuté 198 za proti, Drželi sa. Overme si. Polovica nehlasovala, musím povedať 198. Otváram hlasovanie. Urobíme to ešte raz. 198. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 199 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 200, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 201, kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnuté 202, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 203 za, proti, zdržali sa 204, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 205, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. si návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté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 Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je uzatvorený. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odáme si prestávku, aby politické skupiny mohli definovať svoje výsledky konečné. colleagues. I think we're ready to vote. Sme pripravení hlasovať, budeme menovité hlasovanie mať. Menovité hlasovanie. I inform, I inform all the colleagues that the vote is not... Informujem všetky, že nebudem hlasovať iba o správe, o ktoré sme hlasovali, ale aj o faktických častiach tej správy, takže je to jeden, jeden jedno hlasovanie o oboch. A otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Very, very, very nice. Je to pekný výsledok. Congratulations to the rapporteurs. I want to just inform the rapporteurs that I didn't... Gratulujem a chcem vás informovať, že som nehlasovala, pretože tu mám plnú skupinu. Inak by som bola hlasovala za samozrejme. Dobre, takže teraz prejdeme k druhej časti, druhej správy. Ide o odporúčania po vyšetrení, meraní v rámci automobilového sektoru. Začneme s kompromisom číslo 1. Kto je za? to je proti, zdržali sa, prijaté. 10 a 11 sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 12, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, kto je za, kto je proti,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 Kto je proti? Zdržali sa? pri zamietnuté kompromis 9. Chcete si to skontrolovať? Nech sa páči. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Číslo 30, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti,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 zdržali sa prijaté, 40 za, 39 chcete overiť? Dobre, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Štyridsať za. Nehlasujem, pretože celá moja skupina je tu. Inak by som hlasovala 40 za, proti. Overíme si. 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 46, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. Radšej si overíme, hovorí pani predsedajúca. 52 overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti. Overíme si kompromis 10, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. Päťdesiat osem za, proti zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti. Nie je to jasné, overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 62 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za? Proti? Overíme si. Overujeme si 62 prvú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6 za proti, držali sa prijaté. Číslo 70, kto je za, proti, držali sa prijaté. 74 za, proti, držali sa zamietnuté. 78 za, proti, overíme si. Overujeme 78. Uzatváram hlasovanie zamietnuté, jasne. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86 a 87 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 a 91 identické za, proti, overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 92 za. Proti. Držali sa zamietnuté. 93 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 95 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 96 za, We 94. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 96 za proti, držali sa, zamietnuté. Dobre, overíme 96. Vote is closed. That is rejected. 97. Zamietnuté 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 99, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté Overíme si. Overujeme druhú časť čísla 99. Otváram hlasovanie. Vote is closed. That is A je to zamietnuté. 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 101 za. Proti? zdržali sa, zamietnuté 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 103 za, proti, zdržali sa, prijaté 104 za, proti, zdržali sa, radšej si to overíme. Otváram hlasovanie číslo 104. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa prijaté 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté 109 a 110 identické, k tej za, proti, držali sa prijaté, 111 za, proti, Držali sa prijaté, 112 za, proti, Držali sa prijaté, 113 za 14, identické, kto je za, proti, zdržali sa. Nebolo to veľmi jasné. Skupiny hlasovali rozdielne, overíme si. Vote is open. Vote is closed. Zatvára hlasovanie. Rejected. 115 and 100.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 Uzatváram hlasovanie. Je to jasne prijaté. Ale nedvíhajte, nedvíhajte ruky, tým pádom sa to ťažko odhadne, až ešte strana neskončila. Pokračujeme v hlasovaní. Raz, dva, tri. Kto je za? Proti? Zdržali sa, kto je jasne zamietnuté. 124 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1 a 2, 5 za, proti, držali sa, prijaté. 126 a 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 128 za, proti, zamietnuté. Otváram hlasovanie k 130. Prijaté. Tak teraz 130, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 129 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 1, 3, 2 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Vote is closed. That is adopted. Prijaté. 1, 3, 4 za proti, zdržalo sa, prijaté. 137 za, proti, nie je to jasné, overíme si. Otváram hlasovanie 137. Uzatváram hlasovanie prijaté. 138 za, proti zdržali sa zamietnuté 139 a 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté 147 za, proti, zdržali sa prijaté 150 za, proti, zdržali sa prijaté 152 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa prijaté 1 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté Máme tu ústne, ústny pozmeňovací návrh. Všetci sa súhlasia s tým, že budeme ústno som hlasovať, kto je za, proti, držali sa prijaté 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté 158 za, 3, proti, zdržali sa prijaté 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté 160 za, proti, zdržali sa zamietnuté 161 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 164 za, proti, zdržali sa, radšej overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 165 za. Proti. držali sa zamietnuté. 167 za. Proti. držali sa prijaté. 166 za. Proti. držali sa prijaté. 168 za proti, zdržali sa prijaté 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté 170 za, proti, zdržali sa zamietnuté 171 za, proti, zdržali sa prijaté 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté 173 za, proti, zdržali sa prijaté 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté 175 za, proti, zdržali sa zamietnuté prijaté 176 za, proti, zdržali sa prijaté 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí 179 za, proti, zamietnuté 178 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overíme si. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 180 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Číslo 1 za. Who's against? Abstentions adopted. Amendment. Prijaté. Part 1. V dvoch častiach prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Štvorka, kto je za? Proti? Preverme si to. Štvorka. Hlasujme o štvorke. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 6 za. Proti. záverečné hlasovanie. E, má niekto záujem o odloženie? Nie, takže hlasujeme okamžite elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Vynikajúci výsledok. E, gratulujeme. našim spravodajcom, tieňovým spravodajcom, vám takisto. Ak nemáme boďa rôzne nič, uvidíme sa v pléne. Slúbila som vám drink. E, potrebujeme oslaviť skutočnosť, že sme dosiahli dobrý výsledok v našom výboru. Chcem zaželať veľa šťastia vám všetkým do pléna. Ďakujem.